A teraz delegácia pre Eurolat. Pán Šimanský už nie je členom tejto delegácie. Okrem toho som obdržala stanovisko v prvom čítaní a taktiež vysvetlenie, ako aj stanovisko komisie uvedie sa názov týchto dokumentov v zápisnici a máme lehotu troch mesiacov, v rámci ktorej Európsky parlament môže zaujať stanovisko. Táto lehota začína zajtra, 3. februára 2012. Stanovisko Rady k nariadeniu Rady a parlamentu k zmene nariadení 1290 z roku 2005 a 1234 z roku 2007 rady v súvislosti s potravinami pre chudobných v EÚ. A teraz, milí kolega, pristúpime k vysvetleniam hlasovania.